No, dámy a páni, no musíme začať. No, včera sa uskutočnilo zasadnutie koordinátorov. Zápisnicu práve roz, vám rozdávajú a ak nebudú predložené žiadne pripomienky a námetky, tak budú prijaté, teda tak bude prijatá tá zápisnica. May I, may I take the opportunity to... A rovnako by som chcel využiť túto príležitosť a informovať vás o tom, že na tomto zasadnutí sa zúčastňujú zástupcovia americkej obchodnej komory, s ktorými sme sa stretli na raňajkách a pozhovárali sa o kolerokovaní z Dauhy. Takže srdečne ich vítam no a dúfam, že sa im tu bude páčiť. Mm, dovolte mi tiež eh, vám povedať, že potrebujeme prijať rozhodnutie. Please, I need your attention because we are going to... Takže dávajte pozor, prosím, pretože naše čaká dôležité rozhodnutie. Musíme pri rozhodnutie um, o začiatku roko, neformálnych rokovaní s radou a komisiou a o dohode z prvého čítania o bilaterálnej zaisťovacej doložke v rámci obchodnej dohody medzi EÚ alebo v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Koreou. V súlade so všeobecnými princípmi INTE bež, v rámci bežných prosím tu naľavo dávate pozor už sme začali tieto debaty, by ste mali viesť mimo rokovacej miestnosti. Takže v súlade so všeobecnými princípmi INTA eh, s rokovacím postupom v rámci bežných legislatívnych procesov, ktoré boli prijaté koordinátormi vo februári tohto roku, navrhujem nasledujúce rozhodnutie eh, začať neformálne rozhovory s radou a komisiou a dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Po druhé, e, prijaté, prijatá správa mala tvoriť základ pre mandát rokovacieho týmu. No a po tretie, rokovací tým by mal byť zložený z mojej osoby ako predsedu, nášho spravodajca pána Falbera a tieňového spravodajca pána Lengeho, Sturdyho, Fajera a pána Šolca. Toto je to formálne rozhodnutie, ktoré musíme prijať, aby sme mohli pokračovať a ďalej postupovať v tejto veci. Má niekto nejaké pripomienky proti tomuto návrhu? Vidím, že nie. Takže je to prijaté. No a teraz prejdeme k bodu číslo 9. Obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom. Náš spravodajca, ako ste všetci vedia, je pán Kazák. No a budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch a celej správe. Takže začneme s pozmeňujúcim návrhom číslo 1. Čiže 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Hlasovanie je otvorené. Si to skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Takže započítam hlasy tých, ktorí si zabudli kartičky na konci. Dobre, takže bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za. Proti. Nezdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 a 4. O nich budeme hlasovať spoločne. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie. Dobre. Teraz pristúpime k ústavu pozmeňujúcemu návrhu číslo 1 to má niekto pripomienky k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže si to skontrolujeme. Môj hlas je áno. No a výsledok je taký, že to je zamietnuté. Takže moje hlasovacie zariadenie nefunguje a ja by som chcel hlasovať za. Skúste si presadnúť a použiť iné zariadenie. Takže budeme opätovne hlasovať. Takže ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hlasovali všetci. William Dartmouth. Takže to bolo prijaté. Pozmenujúci návrh číslo 7 bol stiahnutý. pozmenujúci návrh číslo ústny pozmenujúci návrh číslo 2. Má niekto nejaké pripomienky? Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmite návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmite návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmiňujúci návrh číslo 10 za, proti, zdržali sa Zamietnutý pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže to si skontrolujeme. Číslo 12 a hlasovanie otvorené. Bol prijatý pozmeňujúci návrh číslo 13 za, proti, Zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh číslo 14 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 18 e, stiahnutý. Pozmeňujúci návrh kompromisný návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 19 je bezpredmetný. Move, let's move to compromise amendment number... Kompromisný návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmúci návrh číslo 27 za, Takže 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3, za. Takže pardon, má niekto nejaké námietky? Nie. Takže hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh číslo 4, za, proti, zdržali sa, prijatý 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, to si skontrolujeme. 36, hlasovanie je otvorené. 36, hlasovanie je otvorené. A výsledok je, že to bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa nezametnuté. zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 38 za, 38 za, 37 bola zamietnutá, 37 si skontrolujeme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. rovnaké platí pre... Áno. Zabudol som povedať, že hlasujeme nielen o 39, ale aj o 40 a 41. Together. There's a request Je tu žiadosť o kontrolu hlasovania. Dobre, takže si to elektronicky skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. 39, 39, 40, 41. Všetky tri spoločne. Hlasovanie kontrolujeme teraz v elektronickej forme a bolo to prijaté. Dobre, teraz pozmeňujúci návrh číslo 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa a bol prijatý kompromisný návrh číslo 5, kto je za, proti zdržali sa prijatí. Teraz kompromisný teraz kompromisný návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 56. 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh číslo 7. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh číslo 58, kto je za? Proti? Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je otvorené. My vote against. Hlasovanie je ukončené a tento návrh bol prijatý. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 59. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Šesťdesiat štyri, kontrola, šesťdesiat dva, hlasovanie otvorené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 64. Za. Proti. Mm, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh. Kompromisný návrh číslo 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 67 za proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný, takže kontrola, 68, hlasovanie je otvorené. Kontrola hlasovania o pozmeňujúcom návrhu 68. Hlasovanie je otvorené. The vote is up. And it was adopted. A hlasovanie je ukončené, návrh bol prijatý, kompromisný návrh číslo 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh číslo 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7. We move to 77. 77 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý kompromisný návrh číslo 11 za. Ja by som chcel dodať slovo relevantné členské štáty do kompromisného návrhu číslo 11. namiesto, teda je to slovo relevantné doplnenie. Nemá nikde žiadne pripomienky. Budeme hlasovať o kompromisnom návrhu s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Pán Žado. Vy ste proti tomu ústnemu návrhu. Dobre, takže budeme hlasovať o kompromisnom návrhu e, v tom znení bez ústneho zmeny. Takže 11, kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 82, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromise číslo 12. Dobre, 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa. 84. Takže hlasujeme opätovne Dobre, ak eh, bol schválený pozmeňujúci návrh 83, tak 84 je bezpredmetná, ale mali by sme o nej hlasovať. Takže ešte raz hlasovať o 84, kto je za, kto je proti. To bolo prijaté. Kompromisný návrh číslo 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 85. No, je to kompatibilné. Takže hlasujeme 85, kto je za. Proti 85 za. Pozmejúci návrh 85. Nie, nie je bezpredmetný. za 85. O kompromisnom návrhu sme už hlasovali. A 12. bola prijatá. Teraz hovoríme o pozmeňujúcom návrhu 85. Change is one word, so it's, it's, it's an amendment. In favor. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Elektronicky tá kontrola, hlasovanie je otvorené o 85 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol zamietnutý. We move to amendment number... A teraz si návrh číslo 92. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí, 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz záverečné hlasovanie, elektronická kontrola, hlasovanie je otvorené, elektronické, elektronické hlasovanie o záverečnom hlasovaní, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. a bolo to prijaté. Gratulujeme spravodajcovi a samozrejme aj tieňovým spravodajcom. No a teraz prejdeme Thank you.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 Takže dávajte pozor, prosím. Teraz pristúpime k hlasovaniu o bode číslo 10. Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Prijatie pozmocí návrhov, návrhov správy. Spravodajca je pán Juliu Winkler. Bolo predložených 5 pozmeňujúcich návrhov a dnes budeme hlasovať len o pozmeňujúcich návrhoch a záverečné hlasovanie sa uskutoční až v auguste. Takže pristúpime k hlasovaniu 5 pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhuje spravodajca. Môžeme o nich hlasovať unblock má niekto nejaké námietky proti hlasovaniu unblock o pozmeňujúcich návrhoch? Ako otázka je taká, ako ju chápem, tak my chceme hlasovať za 3 a proti jednému. Takže, dobre. Takže pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za? proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh číslo 4, za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh číslo 5, za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh úvodné ustanovenie 12, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. No a teraz sa eh, pozmeňujúce návrhy boli prijaté, odhlasované. No a podľa odporúčania eh, spravodajcu vstúpi do neformálneho trialógu a snaží sa dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, tak navrhujem následovné eh, rozhodnutie v súlade s procedurálnymi pravidlami a poriadkom INTA najskôr zatiaľ neformálne rokovania s radou a komisiou dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a neskôr e, prijaté pozmeňujúce návrhy by mali byť po e, základom práce rokovacieho týmu, ktorý bude zložený z nášho spravodajcu, pána Julia Winklera, tieňových spravodajcov, pána Kutáša, Šolca a pána Zahradila. Je tento návrh priateľný pre vás? Má niekto nejaké námietky? Takže je prijatý. No a teraz sa prejdeme späť k bodu číslo 3, ktorý sme včera vyškrtli alebo preložili, pretože naša kolegyňa pani Muscardini tu včera na začiatku, pozor, nebola. Ako si iste uvedomujete a ako iste viete, tento bod je označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretich krajín. Prosím, čo to dnes s vami je? Letná dovolenka ešte nezačala, takže prosím. A chcel by som požiadať všetkých, ktorí nie sú poslancami, aby sa nezhovárali vnútri rokovacej miestnosti. To, to sa týka všetkých skutočne. Toto nie je žiadny debatný krúžok. Takže prejdeme späť našej správe. Bod 3 je posúdenie návrhu správy kolegyne Kristiany Muscardini, označenie krajiny pôvodu určitých pro- produktov dovážených z tretich krajín. Známe tiež pod názvom Made in. Ako viete, tak mnohí z našich partnerov a eh, Európska únia nemá predpisy, ktoré eh, by zavezovala vývozcov, aby uvádzali krajinu pôvodu. No a to, alebo v tretich krajinách nie sú takéto nariadenia. Čo môže byť zavádzajúce pre európskych spotrebiteľov? Európsky parlament veľkou väčšinou už prijal uznesenie o týchto otázkach a to koncom minulého roka. No a teraz máme možnosť pozhovárať sa o návrhu nariadenia. No a slovo teda dám našej kolegyni a podpredsedničke pani Kristiane Muscardini. Nech sa páči. Grazie, <clears throat> presidente. Come... Ďakujem, pán predseda. Ako kolegovia vedia, už sme dvakrát mali príležitosť diskutovať na tomto výbore a vymeniať si názory na túto tému. A ako spomenul pán predseda, Európsky parlament eh, a na jeho plenárnom zasadnutí už e, tiež mal možnosť vyjadriť sa o potrebe nariadenia, ktoré by e, konečne vytvorilo rovnaké e, podmienky pre EU a aj iné veľké krajiny, ktoré sú našej, naši partneri a hospodárski konkurenti. V nariadení z roku 2005 komisie podľa môjho názoru je potrebné urobiť niekoľko zmien A e, tie základy sú ešte stále aktuálne, takže podľa nášho názoru je možné e, tieto veci uplatňovať, ale vo svetle vývoja posledných 5 rokov je tu potreba, aby sme predložili určité zlepšenia, pozmeňovacie návrhy, ktoré by lepšie vyjadrili určité koncepty a zašli trošku hlbšie do tejto záležitosti. A práve preto, že dnes platí Lisabonská zmluva, ktorá parlamentu dáva e, väčšie spolurozhodovacie právomoci a väčšiu váhu a politickú moc, práve preto bolo potrebné predstaviť aj pozmaňovací návrh, ktorý by objasnil, že akákoľvek zmena e, nariadenia e, ktorá bude v budúcnosti prijatá, teda aké, akýkoľvek doplnok e, dodatočných kategórií alebo vyňatie e, existujúcich kategórií. Všetko by to malo prejsť parlamentom. A, e, takže všetko to, čo navrznie komisia. A k tomuto už komisia mala možnosť sa vyjadriť pri nejpríležitosti príležitosti na našom zasadnutí. Takže tu nie je nejaký konflikt s komisiou. Dnes teda ide o to, aby sme spoločne zhodnotili ten všeobecný rámec, pozmeňovacie návrhy a aby e, sa e, predstavili, e, aby ste predstavili nejaké ďalšie nápady, nápady návrhy týkajúce sa pozmenení a aby sme o nich potom mohli v septembri hlasovať. 30. august je lehotou pre e, na, e, pozmeňovacie návrhy. A dúfam teda, že e, budeme môcť úspešne pokračovať tú prácu, ktorá doteraz prebiehala veľmi dobre. A ďakujem vám všetkým samozrejme za to vaše doterajšie nasadenie. Ďakujem pekne. Máme tu teda pracovný dokument Kristiany Muscardini a teraz máte aj podklady vo, e, e, vaš, pred sebou, takže prejdeme teraz ďalej, aby som dal slovo Janovi Lukovi Sustovi. Ďakujem, pán predseda. Celkom stručný budem. E, tuto ide o o to, že politické a všeobecné diskusie sme už viedli na túto tému. Prednedávno sme hlasovali aj diskutovali v parlamente na túto tému. Takže teraz ide o potvrdenie dvoch princípov. Prvým je e, voľný e, obchod, ktorý by sme mali podporiť ako nástroj pre väčšiu konkurencieschopnosť Európy. Na druhej strane by sme mali potvrdiť aj princíp reciprocity pravidel, predovšetkým z očí voči našim e, konkurentom a veľkým partnerom. Je jasné, a že ak USA, Kanada, Japonsko, Austrália, India, Čína majú právne nástroje, ktoré sú analogické k tomuto a my taký nástroj nemáme, tak je to deficit eh, konkurencie schopnosti na našej strane. A preto navrhujeme toto nariadenie, týmto smerom toto nariadenie ide, týmto smerom ide aj správa pani Muscardini ktorej týmto ďakujem za prácu, ktorú e, urobila. Zdá sa mi, že aj pozmeňovacie návrhy, ktoré boli navrhnuté, idú správnym smerom, pretože majú dva ciele. Prvým je ochrana spotrebiteľa, je to správny prístup a e, takisto e, e by, sú to aj určité e, body, body, ktoré by sa týmto pokryli, kde, ktoré existujú v iných oblastiach, napríklad v potravinovej potom e, tu ide aj o ochranu spotrebiteľov. Ďalším prvkom je boj proti falšovaniu. To je zásadný prvok, e, ktorý je spojený s týmto made in, pretože e, ak sme si vedomi toho, čo sa deje, ja pochádzam z oblasti textilnej, z, potom aj v oblasti výroby kože, podobne sú veľké problémy, ale naozaj vážne je to, v sektore farmaceutickom. Takže treba naozaj sa zamýšľať nad týmito otázkami a treba um, ich riešiť. A my všetci by sme mali um, teda pracovať na tom, aby toto nariadenie mohlo okamžite vstúpiť do platnosti v členských štátoch. A Ehm, možno tu ide ešte o nejaké dobrúsenie e, jazykové, ktoré by nám e, zabezpečilo väčšiu efektivitu pri e, aplikovaní tohto nariadenia v členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Žado. Ďakujem pekne. Vo všeobecnosti podporujeme postup e, pani spravodajkyne Muscardini. Je to dôležité, aby sme sa tejto téme venovali a zaujali stanovisko, obzvlášť pokiaľ ide o ten e, zoznam v porovnaní s radou, ktorá je tu reštriktívnejšia. A mám len dve poznámky teraz. V správe e, sa dve veci miešajú. Tento aspekt made in sa mieša s eko e, označením alebo sociálnym označením. A my si myslíme, že tieto veci by sa tu nemali dávať dokopy. Označenie pôvodu a spôsob, akým sa niečo vyrobilo, to by sa nemalo miešať pretože by to mohlo viesť k e, chaosu, pokiaľ ide o označenie a e, spôsob výroby. Podporujeme, tak povediac, túto správu, ale myslíme si, že toto ekooznačenie alebo sociálne označenie, e, že by sme sa tomu ben, mali venovať osobitne iným spôsobom, nemali by sme tieto veci miešať s označením pôvodu. A potom ešte druhý prvok, pri ktorom pravdepodobne e, ešte predložíme pozmeňovací návrh. Tu ide o spôsob, ako spravodajkyňa sa zdá, že zdôrazňuje skutočnosť, že dobré európske e, výrobky tu môžeme mať a potom sú tu výrobky, ktoré pochádzajú zvonka. Ale pre nás je dôležité, aby krajiny bez takýchto, e, boli označené bez takýchto predsudkov týkajúcich sa hodnot. Nemôžeme jednoducho vychádzať z toho, že to, čo sa u nás vyrába, je dobré a to, čo sa vyrába niekde inde, je automaticky zlé. Takže predostrieme príslušný pozmeňovací návrh. Nechceme, aby spotrebitelia, e, aby u nich vzniklo takéto vnímanie, že to, čo sa vyrába u nás, je automaticky lepšie. Ďakujem, takže máme tu aj tieňových spravodajcov. E, chceli by ste sa vyjadriť, e, pán Rinaldi, ďakujem, pán predseda. Chcel by som iba vyjadriť podporu iniciatíve tejto správy aj e, stanovisku Kristian Muscardini. Povedal by som, že e, kolegovia predo mňa už povedali vlastne všetko. Ale myslím si, že je dôležité, aby táto správa aj potom, pokiaľ ide o e, naš, našu, naše vzťahy s radou, dúfame teda, že plenárne zasadnutie príjme túto správu, že to bude potom súčasťou komplexnejšej, väčšej stratégie um, tak táto komis, tento výbor uh, má, uh, vlastne mu leží na srdci povinné označovanie, pretože máme na srdci princíp podpory nášho hospodárstva, nášho domáceho, naše domáce know-how, chceme podporiť našu ehm, kapacitu výrobnú, ale ide nám aj o zabezpečenie transparentnosti aj reciprocity na globálnom trhu, ktorý predsa len potrebuje určité trhy, e, určité pravidlá, e, ktoré iné krajiny majú, ako sme už spomenuli, e, Japonsko, USA, Čína, India a podobne. A my z vodu našich doterajších volieb sme takéto niečo doteraz nemali. Dve malé otázky ešte. Súhlasím s pánom Žado, ktorý hovorí, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby toto označenie sa stálo e, nejakým označením prvej triedy e, voči teda druhotriedným produktom, ktoré pochádzajú od ale Toto je niečo, čo by sme sa mali snažiť vyhnúť aj v našej komunikácii. To, čo je pre nás dôležité, aby e, produkty, ktoré sú vyrobené v Európe, boli označené ako vyrobené v Európe, tak ako sú ostatné označené iným pôvodom. Druhá vec, možno by sme mali trošku pracovať na pozmeňovacom návrhu číslo 6, e, teda súvisí to e, s, tým, e, s tými obavami výrobného sektora, ktorý sa obáva administratívnych nákladov, byrokratických záťaží, s ktorými môže byť označovanie spojené. Ale spra- pani spravodajkynia už jasne povedala, že toto nemá viesť k nadmernej administratívnej byrokratickej záťaži, skôr Eh, pôjde o pravý opak, pretože eh, eh, colné orgány budú pôsobiť harmonizovanejšie, ale predsa len by sme mohli niečo v tejto súvislosti do správy doplniť. Pán Dartmouth. Ja som chcel povedať dve veci jednu, ktorá ovplyvňuje e, obchod, obchodovanie a druhá súvisí s dobrou vôľou nášho výboru, tá je oveľa hĺbšia, pretože sa týka občianských slobod. Hovorí sa tu v našom dokumente, e, že upriamujeme e, pozornosť na neistotu, aj pokiaľ ide o súdnu príslušnosť v prípade sporov, a ak nie väčšina, tak predsa len veľká časť e, medzinárodných obchodných zmluv hovorí, že v prípade sporu e, sa spor e, rieši podľa britského práva. A toto je veľmi nápomocné, táto prax, táto výhoda, tá, tento odkaz na britské právo v medzinárodných obchodných zmluvách E, veľmi napomáha zmluvným stranám, pretože inak by do tohto zmluvného vzťahu nevstupovali. A ja musím povedať, že e, sa veľmi obávam, e, že táto otázka jurisdikcie sa tu spomína, pretože to, čo sa tu deje, zdá sa, je, že právo zmluvných strán v zmluvnom obchodnom vzťahu alebo dohode rozhodnúť sa pre určitú jurisdikciu je e, tu týmto možno podrité, alebo bude im e, toto, toto právo odňaté. Takže ja by som chcel vyjadriť e, moju silnú opozíciu tomuto návrhu a myslím, že sa k nám pridajú aj ostatné politické skupiny. Ehm, pokiaľ pôjde o objasnenie tejto situácie, že zmluvné strany musia mať slobodu, slobodne sa rozhodnúť, ktorú jurisdikciu chcú používať v prípade sporov. Toto možno nesúvisí úplne s e, obchodom, ale všetci sme politici, sme občania EÚ a sme občania našich členských štátov, ktorí sú členovia EÚ. Takže proces harmonizácie e, e, legislatívy v EÚ môže byť veľmi prínosný. Hovorí sa tu aj že v akčnom pláne, ktorý implementuje štokholmský program, v preambule sa hovorí, že ženy a muži, muži v Európe e, očakávajú, že budú žiť v prosperujúcej Európe a že ich práva, ktoré sa ich práva budú dodržiavať. To je naozaj pravdou. Ale na nešťastie, čo sa stalo, je, že v tomto úsilí eh, pre eh, harmonizáciu, eh, ktoré nebolo domyslené dokonca. Dobre, máme tu európsky zatýkací rozkaz, ktorý viedol k tomu, že poškodzuje britských občanov a dvaja z ľudí skončili v Maďarsku v, vo vezení na viac než 100 dní. Škoda, že tu nie je pán Šťastný a čakali e, naozaj na e, nejaké vyriešenie tohto sporu. E, teraz čakajú ešte stále a prešli už tri roky. Takže my sme vlastne sa snažili spolupracovať s maďarskými orgánmi a doteraz sa nič nevyriešilo. Takže ja by som chcel iba apelovať na politikov tu, že nie všetky právne systémy v eh, rámci eh, členských štátov EÚ sú rovnaké a niektoré právne systémy v niektorých členských štátoch eh, majú oveľa vyšší rešpekt voči právam jednotlivcov takže nie je napríklad, že sa nemôžu ľudia väzniť, pokiaľ neboli odsudení a podobne. A jedno z takýchto miest je e, Veľká Británia a tento tlak na harmonizáciu viedol e, k tomu, že v takých krajinách ako e, Spojené kráľovstvo sa znižujú práva, e, ktoré občania využívajú, znižuje sa ich bezpečnosť, a znižuje sa miera e, spravodlivosti a zvyšujú sa riziká. Z tohto dôvodu e, by som chcel vyvinúť apel na pre všetkým kolegov z ľavice a liberálov, ktorým v inej súvislosti ide veľmi o práva ľudí. Chcel by som apelovať v tomto zmysle, že pokiaľ harmonizácia ide nesprávnym smerom a nie je domyslená, v podstate podstate práva obmedzuje. A teraz e, komisia Paolo Garsati. Ah, sorry. Uh, I forgot to give the floor to Helmut Schultz. I'll... Aha, prepačte, ešte Helmutovi Šulcovi som uh, chcel dať slovo. A komisia dostane slovo neskôr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, stručne k nášmu stanovisku. My uh, ten prístup. Pani Muscardini podporujeme, ďakujeme jej za odvedenú prácu. Ale to, čo tu už odznelo z úst kolegov platí, že sme v posledných týždňoch boli uh, zo strany uh, hospodárskej obce, podnikateľskej obce upozornení na to, že je tu veľká miera byrokracie, že je potrebné stransparentniť tento systém, tak aby sa náklady e, zbytočne nevyšvihli. Štvorka a peťka, ja v zásade súhlasím, že tam je uvedené, ale pokiaľ ide o úvodné ustanovenie E, tam by sme možno mohli ešte upresniť tú formuláciu, aby sme tieto obavy podnikateľskej obce dali stranou a aby sme poukázali na to, že toto má ísť v ich prospech, ako aj v prospech e, spotrebiteľov. V takomto zmysle predložíme pozmeňovací návrh, ale inak veľa vďaka za vašu správu. I call on Commission to take the floor. Teraz komisia, nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni a celému výboru za prácu k nášmu návrhu. Pozmaňovacie návrhy, ktoré navrhla spravodajkyňa, s tými súhlasíme. Hovorili sme o tom už predtým podľa Lisabonskej zmluvy. Teraz môžeme využívať implementačné a delegované akty, teda kompetencie komisie na zmenu e, prílohy o jednotlivých výrobkoch, pokiaľ ide o byrokratickú záťaž, chceme, aby pre podnikateľskú obec implementácia bola prija- priateľná, tak aby obchodníci neboli zavalení ani veľkými nákladmi, ani nejakými veľkými procedurálnymi prekážkami. K otázke označovania sociálnych a environmentálnych charakteristík. A, it should just give an information a označovanie pôvodu. Myslíme že sú to dve odlišné otázky, samostatné otázky. Predtým sme nehovorili o označovaní pôvodu. Budeme sa tým musieť ešte ako komisia pozaoberať. Ešte sme nemali čas konzultovať naše právne oddelenie až po takejto konzultácii vám komisia bude môcť e, povedať konkrétnejšie veci. V jednom pozmeňovacom návrhu hovorí spravodajkyňa o tom, že je potrebné harmonizovať aspoň na minimálnej úrovni e, systém sankcií v členských štátoch. Tam sa tiež budeme musieť ešte pozaoberať tým, akú reguláciu by mala prijať e, komisia v tejto otázke. Ďakujem. Mňa by zaujímalo z úst komisie, ako ona reaguje na tie dve veci, ktoré som ja povedal. Ak zástupca komisie nie je schopný to teraz urobiť, mohol by som mu napísať, on by mi mohol odpísať, ale on sa vôbec nepoko- nepokúsil reagovať na tie dva body, ktoré som ja nadnesol, úplne ich ignoroval. Chce komisia reagovať, pýta sa pán predseda, na tie konkrétne otázky, ktoré položil kolega? Aby som bol úprimný, ja som celkom nepochopil relevantnosť vašich otázok v súvislosti, o ktorej teraz hovoríme. Boli to mimoriadne politické otázky, harmonizácie. To sú politické otázky, ale aj som sa vás pýtal na, právu, na právo zmluvných strán v obchodných dohodách, aby si mohli vybrať jurisdikciu, ktorej bude príslušná zmluva podliehať. v prípade sporu. Toto je špecifická obchodná otázka. Asi 90 minu- eh, pardon, sekúnd som o tom hovoril. Áno, áno, ale to nie je predmetom tohto nariadenia. Nehovoríme o medzinárodných kontraktoch ani o sporoch takýchto medzených vzťahoch, ale ja som zdôraznil, že je potrebné stanoviť jurisdikciu, ktorá eh, bude eh, uplatnená v prípade riešenia sporov v medzinárodných dohodách. Faktická poznámka, pán predseda. E, e, Myslím si, že je tu quid pro quo. Pán Armon sa podľa mňa odvoláva na iný text kde teda eh, by to eh, bolo vhodné, to, čo povedal, ale týka sa to štokholmského programu, ale eh, netýka sa to vôbec nariadenia, o ktorom teraz dnes hovoríme, o nariadení o označení pôvodu. Takže tie body, ktoré on spomenul, sú určite veľmi dôležité v tej inej súvislosti. Takže ja by som navrhla, aby písomnú otázku položil komisii e, v súvislosti s týmto e, špecifickým problémom štokholmského programu. Ale to e, naozaj s našou dnešnou diskusiou nesúvisí. A keďže už mám slovo, by som chcela naozaj zo srdca poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom obzvlášť, ale aj iným, ktorí v týchto mesiacoch eh, boli eh, naozaj takí milí, že eh, sa zaoberali jednotlivými aspektami tohto problému. Myslím si, že parlament opäť raz ukázal, že nad rámec e, e, všelijakých e, rozdielov medzi politickými stranami, že je tu spoločná vôľa, pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú našich občanov, nájsť určitú jednotu a kohéziu a dosiahnuť spoločný cieľ. Takže toľko k reciprocite tých pravidiel k tomu, že označenie má byť jasné, nemá sa to miešať s eh, identifikáciou, eh, s nejakými systémami ochrany životného prostredia a inými aspektami, ktoré ste spomenuli vo vašich príspevkoch. To si myslím, že tieto body kolegovia prevezmú a predložia príslušné pozmeňovacie návrhy a ja sama eh, zhodnotím tiež, ako by sa dalo z časti vylepšiť znenie textu ešte ďalej v každom prípade je významné, že sme sa dopracovali k stanovisku, ktoré do veľkej miery Ehm, odráža to, že máme naozaj veľkú zodpovednosť a dúfajme, že eh, plénum bude pozitívne hlasovať v tejto súvislosti a potom eh, budeme eh, mať vlastne ehm, tu aj pozitívne vystupovanie parlamentu voči rade, budeme posúvať zomknuto, budeme mať realistické požiadavky ale zároveň sa nebudeme snažiť podvoliť v určitých problémoch, pretože takáto je, myslím, snaha rady, že v prípade urgentných problémov sa jednoducho e, snaží im, e, im vyhnúť a nechať čas len tak bežať. Yes, and, uh, till att börja med skulle jag bara vilja påpeka att jag vill inte på något sätt öppna debatten. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som tu nemohol byť na začiatku rozpravy, pretože vo výbore Envy bolo hlasovanie, na ktorom som sa musel zúčastniť, ale ak dovolíte, napriek tomu by som sa rád vyjadril. sme sa zaoberali touto otázkou veľmi pozorne. Viete, že sú tu veľké názorové rozdiely a mňa by teda Mňa by uspokojilo také riešenie, ktoré by, e, pokiaľ ide o pôvod alebo označenie pôvodu, e, vlastne znemožnilo akékoľvek nekalé praktiky na trhu. Tie východiska v jednotlivých členských štátoch sú odlišné, rôzne skupiny na to majú rôzne názory, ale myslím, že teraz ten návrh, ktorý máme na stole, je veľmi vyvážený. Naozaj si myslím, že je to vyvážený návrh. Ja som predložil, alebo predložím pozmeňovacie návrhy, kde sa zameriam na to, ktoré produkty majú byť pokryté e, touto úpravou a aký typ definície pôvodu použijeme. A ja pevne verím, že spolupráca s pani Muscardini bude dobrá. Áno, hovoril som, že sme mali odlišné východiskové názory, ale myslím, že sme si teraz veľmi vyšli navzájom v ústrety. Ďakujem. Uh, Dobre, to, čo povedal pán Dartmouth, vôbec nesúvisí s touto otázkou. Súvisí s bodom číslo 11, ktorý sme prebrali už včera. I, conclude, form... Takže na záver, lehota na pozmeňovacie návrhy je 30. augusta. Since uh, our colleague, uh, Mrs. Quishal Rovol, who is rapporteur for point number 11 is... Bod číslo 11 nemáme tu spravodajcu, je na ceste. Tak poďme k I am uh, informed that she will arrive in two minutes. Pani Quist Haldrovol príde o dve minúty.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 Willem Dartmouth. He's there. Could you move to points? Uh, yeah. Willem Dartmouth, are you ready to address point number 13? Pán Dartmouth, prosím, ste pripravení na bod číslo 13? Since Willem Dartmouth has arrived... Pán Dartmouth teda prišiel, to znamená, že ideme k bodu číslo 13, keďže pani Quisthout Rovol tu ešte nie je, čiže nás nemôže poinformovať o 12. 13. Prvá výmena názorov o poskytovaní záruk Európskej únie Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie. Prosím vás, buďte ticho, počúvajte ma, nediskutujte počas zasadnutia výboru v zasedačke. Since Ms. Mrs. Christel Trumbull has arrived, so let's move back to point 12. <laughs> Takže pani Kuistaudrovod prišla, tak ideme na bod číslo 12. Polnohospodárstvo, EU EÚ a medzinárodný obchod. Výbor Agri pripravuje správu z vlastnej iniciatívy o polnohospodárstve EÚ a medzinárodnom obchode. Táto správa sa bude zaoberať viacerými otázkami súvisiacimi s obchodom, ktoré spadajú do kompetencií nášho výboru. Preto INTA pripravuje stanovisko k tejto správe vo výbore AGRI. Ako pridružený výbor, správodajca v AGRI, tým je pán Papa Stamko s našou spravodajkyňou je pani Quist Haudrovou. Dohodli sa na časovom harmonograme a teda stanovili si, kto sa bude zaoberať čím. Takže dávam slovo spravodajkyni. Godliv, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak, ako sme to už dnes ráno počuli v rozhovoroch s obchodnou komorou USA. Vidíme, že polnohospodárstvo je mimoriadne dôležité v medzinárodnom obchode na úrovni VTO, pokiaľ ide o rokovania z Doha a tak ďalej. Táto správa je teda naozaj na mieste. Je na mieste v čase, kedy polnohospodárstvo v absolútnych číslach už nemá až taký veľký význam, pokiaľ ide o podiel na hospodárskom produktu. Boli tu určité diskusie, ale už sme si zajedno v tom, že tá obchodná komponenta, obchodovanie s polnospadskými produktami je mimoriadne dôležitá, no a preto je veľmi dôležité, že náš výbor je pridruženým výborom, že to nie je iba čisté, číre stanovisko. Toľko teda k našej dohode. Tiež sme sa dohodli medzi výbormi a medzi spravodajcami na tom, kto sa bude čomu venovať a my sa samozrejme s kolegami v rámci výboru spojíme, ale aj s kolegami z výboru Agri a budeme teda koordinovať naše aktivity aj v priebehu tejto celej práce. Situácia je následovná z európskeho hľadiska. Máme pred sebou budúcu SPP, a pokiaľ ide o VTO, tam máme budúcnú, budúce rokovania v rámci Dauha, ktoré dúfajme budú úspešne uzavreté. No a vychádzajú sa do situácie, si musíme stanoviť naše politické ciele, to je prvá vec. Druhá vec, samozrejme, že úsilovne príjmame rôzne obchodné dohody, EPS, FDA a tak ďalej a tieto obchodné dohody samozrejme majú určité dopady na polnohospodársky trh, na naše vidiecké oblasti. Toto je potrebné preveriť, preskúmať a to potom bude obsiahnuté v tej správe. A ešte posledný bod, keďže je to ešte predmetom diskusii správa. Prvý návrh bude k dispozícii zrejme v októbri, na jeseň. A výbor Agri by chcel, aby sa to riešilo v pláne začiatkom roku 2011. Zdá sa, že sa to veľmi naťahuje, ale keďže naša práca sa musí koncentrovať aj na pokroky v diskusii o SPP. Podľa mňa ide o harmonogram, ktorý je realistický. Ak to skôr zvládneme, možno by to mohlo byť prebraté už v januári. Vopred ďakujem za istotne dobrú spoluprácu so všetkými a ďakujem za pozornosť. A všetkým želám pekné leto. Ja už som jednou nohou na prázdninách. Let's open discussion. Otváram diskusiu. Chce sa niekto vyjadriť? Disregard any contribution to the opinion that our colleague is going to draft? Um, let me tell you that... Higgins. Joe Higgins. Go ahead. Pán Higgins. Yep. Uh, sorry, Prepačte, pán predseda, prekvapili ste ma ja som myslel, že niektorá z tých väčších skupín dostane prioritu a že prispeje ako prvá. Ak dovolíte dve také všeobecnejšie poznámky, myslím si, že by sme mali využiť správy zaoberajúc takýmto základnými otázkami ako polnohospodárstvo. Mali sme ich využiť na to, aby sme preskúmali tie základné zásady, z ktorých vychádza organizácia nášho polnohospodárstva, a teda polnohospodárstva v EÚ, ale aj celosvetovo. Toto je veľmi dôležitá súčasť obchodu, samozrejme. A Tiež si myslím, že by sme sa mali vrátiť k tým prapôvodným princípom, z ktorých e, vychádzame, teda že polnohospodárstvo by malo v prvom rade produkovať potraviny na výživu a že v civilizovanom svete polská politika by mala mať za cieľ e, predchádzať, úplne vykoreniť hľadovanie, e, podvyživu a utrpenie, ktoré z tohto vyplýva. Tiež je potrebné chrániť životné prostredie. Bohužiaľ, v kapitalistickom svete, ktorý tu žiaľ máme, nakrmenie ľudstva nie je prioritou. Prioritou je e, maximalizácia ziskov veľkých korporácií. A toto dominuje aj obchod s polnohospodárskými produktami, aj organizáciu polnohospodárstva. A celosvetovo to vidíme Um, stále stovky miliónov ľudí večer zaspávajú hladní, deti od hladu zomierajú. Uh, toto vychádza z chudoby. Ja som navštívil niektoré štáty Brazílie pred pár rokmi. V tom čase tam bol obrovský škandál, ktorý bol všade prítomný v médiách, teda že pôvodné obyvateľstvo, deti e, zomierajú v svojich e, osadách na podvýživu, ale tam ste pritom videli v tomto regióne dobytok, snad najtušnejší dobytok, aký kde je, ale na tomto vlastne vidíte, vidíte symptómy toho, čo sa celosvetovo deje. Takže podľa môjho názoru by sme mali hovoriť o určitej transformácii Poľnohospodárstva a obchodu s poľnohospodárskymi produktami ich organizácie. Je tu naozaj mnoho rozporov. v organizácii obchodu aj polnohospodárstva. V Dubline môžete kúpiť izraelské alebo cyperské zemiaky. To je naozaj hrozné. že sa presúvajú leteckou dopravou z krajiny do krajiny polnohospodárske produkty, ale keby to bolo zrealizované racionálne, mohlo by to prebiehať úplne inak, šetrenie k životnému prostrediu. Pán predseda, a ešte je tu ďalšia dôležitá otázka, to je otázka GMO, geneticky modifikovaných potravín, či už ide o mm, osivo alebo o produkty ako také. Celosvetovo máme niekoľko seminárskych e, spoločností, väčšinou chemického charakteru. Tieto pracujú len v prospech seba samých a svojich akcionárov a oni geneticky modifikujú rôzne produkty, napríklad rýžu. A po pár rokoch experimentácie predpokladajú, že geneticky modifikované osivo bude e, možno jeho dopady predvídať, ale my bohužiaľ nevieme, ako GMO budú reagovať postupom času na rôzne klimatické zmeny napríklad. A toto ohrozuje e, našu produkciu potravín, možnosť dlhodobého hľadiska. A toto ide na prospech iba súkromných spoločností, nie v prospech obyvateľstva Indie a iných krajín. Takže, pán predseda, toto len niekoľko bodov na úvod, ktoré ja považujem za dôležité tie základné kritériá by mali byť také, že polnohospodárstvo primárne slúži blahobytu a kvalite života obyvateľstva a nemala by slúžiť len tým najbohatším vrstvám akcionárov. Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa hlasí o slovo? Mr. Pán Ransdorf. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem pokračovať v tejto eh, týchto myšlienkach, o ktorých hovorí kolega Higgins, že základným problémom je, že výživová situácia v Európe sa zhoršuje. Zhoršuje sa to už eh, viacero rokov. Až do rokov 2002-2003 bola situácia, výživová situácia v krajinách tretieho sveta lepšia eh, v porovnaní so 60. rokmi. A teraz celkový počet ľudí, ktorí trpia na podvýživu alebo nedostatočnú výživu, neustále narastá. No a problémom nie je len nie sú len dohody o voľnom obchode, ale aj to, že sa musím vyrovnať tiež s globalizáciou spotrebných návykov. Vidíme to napríklad na náraste spotreby mesa. ...190 gramov ročne je priemerný nárast spotreby mesa. To sa dá, keď to porovnáme so 60 rokmi, tak priemerná spotreba mesa bola 5 krát nižšia. No a my môžeme povedať, že e, ten posun tých tradičných e, výživových systémov na a situácia na trhu s potravinami sa mení a to znamená, že mnohé krajiny upadli e, do závislosti A otázkou je, ako štruktúrovať naše priority v oblasti medzinárodného obchodu. Pretože tieto systémy, ktoré fungujú už 2, 3, 10 ročia, menia situáciu vo svete. Napríklad eh, tá koncentrácia na výrobu mesa, eh, výroba z jedného kilogramu živočíšnych proteínov si vyžaduje 5 eh, kg rastlinných proteínov. No a rovnako si to vyžaduje oveľa viac vody. Takže zmena priority je nevyhnutná. My spolu s našim predsedom sme boli v Ženeve počas konferencie VTO. No a jeden z najväčších problémov a teraz eh, pre medzinárodný obchod je obchod eh, s potravinami a potravinárskymi produktami. Takže to bude tiež veľmi citlivá otázka. A my musíme tiež eh, vyriešiť situáciu a používanie produktov na výrobu biopalív a potravín. Už pán Lipsky, MMF, eh, na jednom vypočutí v kongrese USA a pán Lipsky prehlásil, že podiel biopalív na cenovej expanzii alebo cenovom náraste eh, potravín je veľmi veľký v prípade kukurice, rovnako sa to týka aj soje na to, aby sa uspokojili uspokojila pre celú planetu výroba biopaliu, ako aj potravín, tak eh, by to znamenalo, že by sa musela zdvojnásobiť orná pôda. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Dovolte mi povedať, že toto je skutočne veľmi dôležité stanovisko. A ja som rád, že my sme sa rozhodli toto stanovisko predloží výboru Agri o vzťahu medzi polnohospodárstvom a medzinárodným obchodom, pretože ako iste viete a vieme všetci, tak polnohospodárstvo je v rámci medzinárodných rokovaní veľmi citlivou témou. A aby sme predešli protekcionistickému alebo sektor je pomerne protekcionistický. Samozrejme, treba zohľadňovať e, opravnené záujmy, ale my ako poslanci a členovia výboru pre medzinárodný obchod musíme mať globálny, kontextuálny pohľad na medzinárodný obchod. Preto a treba zohľadňovať všetky sektory medzinárodného, medzinárodného hospodárstva, tak podniky, podnikateľov ako aj spotrebiteľov. A myslím, že toto je vynikajúca príležitosť riešiť eh, túto vec a ja som si istý, že náš spravodajca určite predloží vynikajúcu správu a stanovisko. No a slovo teraz dostáva pán Žador. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, vy už ste povedali, je to veľmi dôležitá správa. Myslím, že je tiež veľmi dôležité, že náš výbor sa zaoberá touto témou. No a ešte niekoľko bodov z mojej strany. Európa je najväčší dovozca polnohospodárských produktov. 45 miliard dolárov Jedná sa predovšetkým o rastlinné proteíny, a ktoré nám umožňujú chov dobytka. Ja myslím, že všetky myšlienky v súvislosti s obchodom v oblasti polnohospodárstva treba náležite zohľadňovať. Je tiež veľmi dôležité, že dnes je situácia jednoduchá taká, že Európa a Spojené štáty nemajú už obmedzenia, čo už nie je logické v dnešnom svete. Európa musí produkovať časť svojich rastlinných proteínov sama. No a to by nám umožnilo zamyslieť sa nad tým, ako chováme dobytok a aká je budúcnosť chovu dobytka. No a ďalšia vec, eh? a to je tiež súčasť eh, agendy G20 pod francúzským predsedníctvom, a totiž špekulácie na trhu s potravinami. Potravinová kríza z pred troch rokov bola veľmi úzko spojená so svetovými trhmi, no a aj s príslušnou kultúrou, aktéry eh, využívajú potraviny ako nástroj svojich špekulácií. No a špekulácie na potravinových trhoch treba zastaviť ďalej medzinárodné koncerny. Všetky dohody, ktoré sme uzatvorili, menia aj lokalizáciu veľkých podnikov. Vo Francúzsku je firma Du, veľký chovateľ hydiny. A tento podnik eh, v rámci SPP je najväčším príjmateľom subvencií. No a keď vo Francúzsku a na európskej úrovni sa hovorí o subvenciách a delokalizácii, tak No, veľké koncerny v Amerike menia svoje sídla. No a preto je dôležité, aby sme výboru pre polnohospodárstvo jasne povedali, že sa môže ďalej informovať o týchto podnikoch, ako sú riadené, odkiaľ pochádzajú subvencie USA alebo Európe. A to by nám tiež umožnilo lepšie zistiť, kde sa vyrábajú potraviny. A potom v určitom zmysle aj zmeniť niečo. Ďalší veľmi dôležitý prvok je dopad a účinok európskych subvencií na export, či už priamy alebo nepriamy. Zažili sme, že sa subvencie menia. No a na medzinárodných trhoch to má tiež veľmi veľké dopady. Myslím, že s tým tiež treba prestať. Medzinárodný obchod s polnohospodárskymi produktami musí byť spravodlivý, aby sme aby produkty boli predávané za reálne ceny. Ďakujem pekne. A teraz komisia z DG Agri. Kto povie v mene komisie niečo? Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste vy zdôraznili a viacerí poslanci povedali, je to skutočne veľmi dôležitá správa a veľmi vhodná príležitosť hovoriť o polnohospodárstve a obchode, pretože obchod je veľmi dynamický element, podporuje už 10 ročia globálny hospodársky rast. No a ďalej, svetové hospodárstvo a obchod v ostatných rokoch mm, veľmi narastol. E, polnohospodársky trh, e, vyjadrené v amerických dolároch, v roku medzi rokmi 2000 až 2009 e, sa viac ako zdvojnásobil jeho objem na celom svete. No samozrejme, vidíme tu zmeny medzi juhom a juhom. Je tam veľmi výrazný nárast a príjmov, hlavne v Ázii, ale rovnako, ako niektorí v tejto miestnosti poznamenali, mnohé podniky organizujú svoju produkciu globálne. Samozrejme, sa to, čo globálna ekonomická kríza má veľmi silný dopad na pol, polnohospodárske trhy, tak keď, keď to porovnáme so svetovými trhmi, so službami, tak polnohospodársky trh klesol len o 3%, zatiaľ čo služby o 12%. Samozrejme je tu veľký pokles hodnoty kvôli tomu prudkému pádu cien polnohospodárskych produktov v porovnaní s rokom 2008. Dovolte mi uviezť niekoľko údajov na to, aby sme vedeli, ako je na tom Európska únia v porovnaní s inými partnermi. Tieto čísla pre vás budú iste veľmi zaujímavé. Európska únia je najväčším európskym obchodným partnerom. Spolu s USA sme najväčšími exportérmi polnohospodárskych produktov a potravín na svete. V roku 2009 v amerických dolároch sme vyviezli tovar v hodnote 104 miliard dolárov, čo bola rovnaká hodnota ako USA. A máme podiel na exportných trhoch len čosi menej ako 18 Tretia veľmoc, ktorá veľmi prudko rastie, je Brazília. Brazília mala exporty v hodnote 14 miliárd v roku 1999 a 2001 a v roku 2009 to už bolo 55 miliárd dolárov. No a predbehla na tretej priečke Kanadu. Čo sa týka dovozu, tak Európska únia je najväčším dovozcom na svete. Náš dovoz v roku 2009 bol približne 107 miliard dolárov, e, čo je e, e, výrazným náskokom pred USA, ktoré doviezli to hodnote 77 miliard eur. Japonsko a Čína. Čína sa nedávno pri, prijala, pridala do prvej skupiny dovozcov, a tak sú na 3. a 4. 4. mieste 19 svetového, svetových importov uh, smeruje do Európskej únie. No a export eh, dosahuje úroveň, ako som už povedal, 18 A teraz pár slov k štruktúre nášho vývozu. Hlavnými produktami, ktoré vyvážame. Toto je, prosím, eh, prvá výmena názorov. Tak vás prosím Poprosím o záver. Dobre, ja by som chcel len povedať, že naše, e, našimi vývoznými artiklami sú e, konečné výrobky, alebo hotové výrobky, finálne výrobky. A sa vyvážajú, a sú vysoké kvality na no naše dovozy, e, alebo náš dovoz tvorí dovoz z rozvojových krajín. A sú to krmivá hlavne pre zvieratá a mnoho exotických tropických produktov ako káva, kakao alebo banány. Takže ak si všimneme štruktúru nášho medzinárodného obchodu, vidíme, že naša sila sú kvalitné výrobky s pridanou hodnotou. No a na to, aby sme to dokázali, to potrebujeme dovážať na to, aby sme dokázali vyrábať naše kvalitné výrobky. A preto si myslíme, že kvalita a výrobky s prídenou hodnotou to je hlavný, hlavná charakteristika dnes a bude aj v budúcnosti. No a, a účastníci trhu, marketing, propagácia, zameranie na kvalitné produkty v rámci rokovaní. To je pravdepodobne, a to pravdepodobne bude cesta vpred. Takže ja by som chcel ešte raz potvrdiť, že v prípade záujmu vám poskytneme akékoľvek informácie, ktoré budete potrebovať. Služby komisie samozrejme generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo. Ďakujem pekne. V budúcnosti budeme mať eh, ešte príležitosti venovať sa detailom. Budú veľmi cenné pre naše stanoviská. Eh, pani spravodajky nejaké, nejaké ďalšie poznámky? Nie. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Možno len jedna vec. Najchudobnejšie krajiny sveta sú správované diktatorskými hlavicovými režimami. A preto my musíme vypracovať správu, e, ktorá zhrnie hlavné stanoviska e, tohto e, výboru, aj keď bohužiaľ táto správa nezmení svet. Ďakujem. Ja by som chcel ešte doplniť len dve veci. Ja teda by som chcel len dodať, že som si s, veľkou, s veľkým záujmom vypočul madam, ale je predsa nepriateľné povedať, že e, krajiny tretieho sveta ovládajú len lavicové diktatúry. Nie sú aj pravicové diktatúry. E, najskôr si prečítajte, prosím, históriu Európy. E, to boli fašisti, ktorí niekedy podporovali. Pre moju politickú skupinu je to nepriateľné. Dobre. Takže budúci oktober budeme eh, rokovať o návrhu eh, správy. Ďakujem pekne. No a teraz prejdeme eh, k bodu 13. Európske záruky Európsk, pre Európsku investičnú banku. Projekty mimo EÚ a úvery. Spravodajcom je William Dartmouth z EFD. A ako viete, bolo tu počasová revízia EIB. No a komisia teraz navrhuje pokračovať a rozšíriť garancie EÚ na banku. Prosím, poprosím vás len trochu o trochu úcty k tomuto výboru. No a slovo teraz dostane William Dartmouth. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel povedať, že jedno z privilegií byť členom tohto výboru je vaše vynikajúce predsedníctvo. A ja sa ospravedlňujem, že som si nevšimol, že jeden e, z bodov programu bol presunutý. Už moje pripomienky e, však stále zostávajú uplatné a dokonca ich uvidíme na svojej webovej stránke. Čo sa týka tejto veci, správy možno nemenia svet, ale môžeme sa o to snažiť. A súhlasím preto s mojimi kolegami po mojej lavici. Ja skutočne len veľmi stručne uvedem nás do problematiky. E, vďaka dobrej podpore sekretariátu e, že oveľa lepšie som spoznal túto tému ako pred 24 hodinami. Európska investičná banka, alebo jej úlohou, podporuje investície, stabilné investície, ktoré sledujú politické ciele EÚ. No a cieľmi pôžičiek pre regióny sú predstupová pomoc, e, rozvoj finančného sektoru, infraštruktúry, rôznych ďalších sektorov, zabezpečenie energetických dodávok a podpora prezencie EÚ ja upozorňujem pozornosť výboru na článok 5, kde sa hovorí, že Európska investičná banka bude konzultovať eh, eh, eh, s EAS v otázkach, ktoré sú relevantné. Takže aj napriek tomu, že to je banka, je to skutočná banka, lebo požičiava peniaze, tak mm, tiež, je, tiež zapadá európskej politiky. No tu sa navrhuje. No a preto sa dostal na táto otázka pred výbor, je, že súčasný súčasná miera záruk je 25,8 miliardy eur. eur. No a pretože to je garancia takto má takto je určitý majetok, No a to podporuje 500 miliard eur kreditnej e, kapacity. 5% nejakého vlastného imenia je e, vyššie, ako majú kreditné banky. No a zvažuje sa, že 2 miliardy eur e, naviac by mali byť pridelené na tieto záruky, čo by znamenalo, že tá úroveň by dosiahla 27,8 miliardy eur. No a, a 2 miliardy z požičkovej kapacity by, by boli venované na boj proti klimatickým zmenám. Dobre, ešte by som chcel dodať, že priority, sú tu isté priority, podľa krajín a musím povedať, že tie sú len také náhodné. Tých 5 krajín, e, ktoré dostane prioritu, sú Island pre predstupovú pomoc, e, ďalej Bielorusko pre privatizáciu, Líbia pre antimigráciu a boj proti HIV, Irak pre infraštruktúru a Kambodža e, na podporu demokratického procesu. Toto je 5 krajín, ktoré boli špecificky identifikované. A to je e, na úvod z mojej strany všetko a teším sa na ďalšie pripomienky členov výboru. No a môžem vás uistiť, že neskôr tiež predložím svoje stanovisko, ale skutočne neskôr. Ďakujem pekne, že ste dali e, slovo poslancom. Druhá výmena názorov sa uskutoční koncom augusta, presnejšie 30. a posúdenie návrhu správy a stanoviska koncom septembra 28. a 29. Ešte raz je žiada za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska investičná banka má mandát konať boj proti klimatickým zmenám, čo samo o sebe je dobré a chválitebné. Európska investičná banka by mohla byť eh, určitým vektorom investícií, čiže v rámci Európskeho konjunktúrneho balíčka ehm, by sme sa mohli sústrediť na lepšie, efektívnejšie využívanie energií a ďalšie prostriedky do tejto oblasti. To je všetko správne. Ale teraz eh, Eh, by malo byť eh, pridelených, pridelených ďalších 2 miliardy eur pre klimatický mandát. A o tom by sme radi vedeli viac. Um, zaujíma, aká je kapacita banky. No a aké kritéria sa budú uh, používať pri výbere užívateľov a príjimateľov. Európska parlament neustále hovorí, že Európska investičná banka by nemala uh, podporovať projekty ehm, v súvislosti s fosílnymi palivami. A rovnako ehm, by sme mohli byť činní pri CCS, a stavbe hrádzi. Dôležité je, aby boli objasnené kapacity a mandát EIB. A e, treba pochopiť, že projekty, ktoré sa financujú proti klimatickým zmenám, čo hrádza fosilné paliva CCS. alebo jadrové elektrárne, čo sa neustále hovorí. Pán Winkler je tieňový spravodajca. To je prvá výmena názorov. Ja by som chcel privítať skutočnosť, že je tu táto revízia e, v polovici doby platnosti, pretože v polovici roku 2007-2013. Ja by som chcel zdôrazniť niektoré nové elementy v mandáte. No a kolegovia, ktorí hovorili o mandáte EIB, ja by som chcel zdôrazniť jednu vec a to je nahradenie tých regionálnych cieľov horizontálnymi cieľmi. Ja si myslím, že skutočne, ak sa dá, mali by sme hovoriť o cieľoch, ako sú definované, alebo aj o tom, či je úlohou parlamentu alebo výboru zakazovať isté ciele, alebo inak stanovovať kritériá a ciele. Ja som poslanec, ktorý je krajiny, ktorá je jedna z najmladších členov EÚ. A preto by som chcel zdôrazniť, že ciele ako environmentálna infraštruktúra, rozvoj súkromného sektora, MSP, čo je dôležitý cieľ pre EPP, to sú veľmi dôležité a dobre definované ciele. No, čo sa týka mandátu, a nových prvkov mandátu. regionálnych definícií priorít. Myslím, že je veľmi dôležité a relevantné, aby prestupová po, pomoc alebo kandidátske krajiny boli definovaní ako najpotenciálnejší príjimatelia podpory zo strany EIB. A prestupové dohody alebo dohody o partnerstve z EÚ sú veľmi dôležité. A ak budú príspevajú k efektivite projektov financovaných EÚ, to bude iste veľmi dobrý smer ďalšej činnosti banky. Ďakujem pekne. Thank you. And I, uh, now is... Teraz George Gutas, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne. Mhm. Mhm. Takže pokiaľ ide o toto, na tento nový návrh, ten sa zaoberá zárukami Európskej investičnej banke zo strany EÚ. Ide tu aj o budúcnosť eh, fungovania Európskej investičnej banky. K jej úlohám patrí aj boj proti klimatickým zmenám, boj za trvalo udržateľný rozvoj, kde treba podporovať aj lepšie eh, súkromný sektor. A myslím, že má dôležitú úlohu aj pri boji proti nezamestnanosti. Dôležité je tiež, že e, hospodársky rozvoj obchodných e, partnerov EÚ by sa mal e, rozvíjať a mal by byť trvalo udržateľný a malo by sa bojovať aj proti chudobe týmito prostriedkami EIB a pod, mal by sa podporovať pozitívny rozvoj obchodu. Pokiaľ ide o záruky banky e, e, smerom mimo EÚ, e, tieto predstavujú minimálne e, približne tretinu prostriedkov banky. EIB je veľmi dôležitá banka, ktorá veľkou mierou prispieva k hospodárskému rozvoju mimo EÚ. A bolo by napomocné, keby existovalo nejaké hodnotenie toho, či tieto úvery sa naozaj správnym spôsobom nasadzujú. Bolo mi povedané, že zástupca EIB je tiež medzi nami, takže veľmi rád teraz odovstávam slovo pánovi Alessandrovi Karanovi, ktorý je šéfom jednotky E, úverov poskytovaných mimo EÚ. Vítam vás a máte slovo pre e, stručné vyjadrenie na túto tému. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne spravodajcovi aj ostatným, e, ktorí sa vyjadrili. My ako EIB vítame zaujímavanie Európskeho parlamentu, ktoré je v tejto oblasti nové, pokiaľ ide o mandát záruk EÚ. A je to teda dôsledkom nedávneho rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru. Prednedávno išlo iba o rozhodnutie rády a teraz už ide o spolurozhodovací proces. E, proces túto zmenu teda vítame a vítame samozrejme aj to, že práve váš výbor e, pôsobí v tejto oblasti. Takže v posledných rokoch e, naozaj tieto, táto miera prostriedkov rastie E, momentálne predstavuje takmer to isté, čo EBRD a polovicu prostriedkov Svetovej banky. E, máme veľmi pozitívne skúsenosti s návrhom komisie, ktorá práve e, teda pracovala na svojom hodnotení, strednodobom hodnotení. A teraz súvisí to aj so všeobecným nasmerovaním tohto návrhu. Jediné, čo by sme chceli zvorazniť, je potreba um, požiadaviek pre mandát, a, um, teda, ktorý sa týka um, prostriedkov EIB. Je tu teda potreba starostlivo uh, všetky tieto aspekty zosúľadiť, predovšetkým keď hovoríme o uh, uh, vývoji aktivít EIB v oblasti rozvojových cieľov. Súvisí to so špecifickými zdrojmi, špecifickým prístupom kde EIB eh, by mohla byť požiadaná venovať väčšiu pozornosť. Chceli by sme zdôrazniť skutočnosť, že sme politicky eh, eh, zodpovední Európskemu parlamentu, takže veľmi radi spolu s kolegami z komisie budeme objasňovať jednotlivé body a budeme samozrejme zvedaví na usmernenie e, z vašej strany. Pán Ramsdorf, e, prosím, buďte struční, hovorí pán predseda, lebo e, nemáme dosť času. Mám dve poznámky. Poprvé, v texte sa spomína problém E, konzultovania e, vonkajších služieb, ale teraz vonkajšie služby EÚ sú zatiaľ e, nie veľmi funkčné a my ako výbor by sme mali zaplňať tento prázdny priestor, pretože je dôležité, aby sme sa vyhli rizikám v tejto oblasti v budúcnosti. A druhá pripomienka Eh, chcel by som eh, týmto pokračovať v logike toho, čo povedal pán eh, Winkler. Mal by som sa sústrediť na otázky, ktoré sú realizovateľné a sústrediť sa napríklad na integráciu Balkánu. Bez neho Európska únia nebude dokončeným dielom. Komisia by sa chcela k tomuto návrhu vyjadriť. Štefan Abel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len stručne dve pripomienky ehm, k rámcu. Tento návrh ehm, súvisí s požiadavkou existujúceho rozhodnutia rady ehm, vypracovať strednodobé hodnotenie. A je tu aj tá možnosť navýšenia o 2, o 2 miliardy a návrh, ktorý teraz predložila komisia, tu skutočne e, navrhujeme alokovať tieto dátočné 2 miliardy pre klimatické zmeny a takisto navrhujeme rozšíriť um, možnosť, e, teda zoznam týchto krajín o uh, krajiny, ktoré sú v návrhu, ale nejde tu len o priority o EIB, že tie by mali byť nasmerované na tieto krajiny. Ide o rozšírenie počtu krajín, a samozrejme bude to súvisieť aj so splnením politických e, kritérií. Berieme na vedomie, že rada e, má pomerne e, pozitívne všeobecné stanovisko a dúfam, že teda budeme mať plodné diskusie, aby sme mohli hladko pokračovať v tejto oblasti úverov EIB a teda aby sa mohlo čoskoro eh, pozitívne rozhodnúť v tejto záležitosti. Pán spravodajca, musím povedať, že toto je jediné miesto, kde keď hovorím, eh, ľudia ma žiadajú o to, aby som si zapol mikrofón. Beriem na vedomie, čo povedali kolegovia. Pán Žado, toho by som chcel ubezpečiť, že možno z odlišnej perspektívy E, by sme mali zodpovedávať otázku ehm, teda ehm, s čím bude súvisieť e, poskytovanie úverov v súvislosti s klimatickými zmenami. Takisto e, bolo spomenuté, že tieto úvery majú byť teraz horizontálne a nie regionálneho charakteru, čo hovorí proti tomu, čo povedal pán Ransdor v súvislosti s Balkánom. A veľmi ma zaujímalo to, čo eh, sa tiež spomenulo. Bolo povedané, že EIB má približne 50 eh, Svetovej banky, pokiaľ ide o objem eh, úverov a že je téma rovnakú veľkosť ako EBRD, takže, takže E, takže EBRD a EIB spoločne e, poskytujú rovnaký objem úverov približne ako Svetová banka, ak sa nemýlim. Takže ja sa určite e, teším na naše ďalšie diskusie a ďakujem aj zástupcom EIB, aj komisie za ich veľmi nápomocné pripomienky. Ďakujem pekne. Musím sa ospravedlniť nášmu hostovi, veľvyslancovi Južnej Afriky za to, že Ehm, sme trošku pozadu v našom programe, ale musíme ehm, pokračovať podľa naplánovaného programu zasadnutia. Máme ešte jeden bod predtým, než príde náradu, výmena názorov s ním. Takže budeme sa teraz zaoberať zmenou a doplnením nariadenia rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Teda ide o financovanie nákladov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Spravodajcom je Káder Ari v tejto záležitosti za socialistov a demokratov a tým tomu odovzdávam slovo. Káder, máte slovo. Merci rapidement euh, apporter quelques précisions concernant le calendrier. Ďakujem. Chcel by som ešte pár detailov euh, upresniť, aj pokiaľ ide o náš euh, pracovný harmonogram. Je tu e, spoločné rozhodnutie z, Madri- z samitu v Madride. E, na plene e, sa, sme sa potom zhodli o rozpočte a všeobecnom rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a potom sú tu ešte ďalšie úpravy týkajúce sa rozpočtu a personálu. A chcel by som byť stručný, teraz by som rád vysvetlil kolegom niečo, čo by mohlo byť trošku ťažšie pochopiteľné. Európska, eh, európska, európske delegácie v eh, zahraničí budú integrované do Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, preto bude vyčlenený osobitný rozpočet eh, v rozpočtovom poriadku Jedna vec je tu ešte pre nás dôležitá v prípade konfliktu, pokiaľ ide o obchodnú politiku. Bože. Ehm, bude všetko eh, závisieť eh, od vysokej zástupkyne, o, teda pôjde tam o vysokú zástupkyňu, o vedúceho delegácie v zahraničí. E, takže e, tento vedúci e, sa nielen bude odvolávať vysokej zástupkyni, ale aj komisii a napokon bude rozhodovať Európska komun- komisia. Takže vysoká zastupkynia nebude mať v kompetencii riešenie nejakých eh, eh, komplikácií alebo sporov. Náš časový harmonogram v tejto veci je veľmi uh, um, krátky. 16. júl je lehotou na uh, pozmeňovacie návrhy a v auguste 30. augusta sa budeme zaoberať druhýkrát touto témou. Je tu Pavel Zalevský z tieňových spravodajcov. E, chcel, chceli by sa nejakí iní členovia vyjadriť e, k tejto téme? Ak nie, tak e, by som sa o to obrátil teraz na komisiu. for the pronunciation of your name. I'm not offended because I'm not Parks Scavy Gil Gilchrist. My name is Brendan Coogan and um, I'm deputizing for... Ja uh, zastupujem moju nadriadenú, takže uh, mám iné meno, než to, ktoré ste práve uh, prečítali. Vo všeobecnosti uh, toto je uh, po druhý krát, čo sa zúčastňujem práce výboru v parlamente. Včera bol uh, to poprvý krát. Eh, snažíme sa eh, komunikovať eh, s európskym partnerom, aby sme spoločne vypracovali čo najlepšiu Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá by mala veľmi dobrý finančný manažment a mohla by čo najrychlejšie začať fungovať, lebo je to vysoká politická priorita pre EÚ ako celok. Takže ja ďakujem spravodajcovi za jeho úsilie v tejto oblasti a tešíme sa na výsledok vašej práce Ehm, na prípravu, vašu prípravu tejto témy. Um, sme samozrejme pozitívne naklonení um, práci parlamentu v tejto tak dôležitej téme a uh, spomenuli ste výsledok uh, e, samitu v Madride, uh, ktorý bol veľmi dôležitý pre vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A to je všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem. Takže chcel by sa ešte vyjadriť spravodajca predtým, než uzavrieme túto tému. Nezabudnite, ostávajú už len dva dní na predloženie pozmaňovacích návrhov. Je to 16. júl 12. hodina. Tá lehota, do ktorej môžete um, poskytovať e, predkladať pozmeňovacie návrhy. A teraz prejdeme k bodu 15, obchodné vzťahy medzi EÚ a Južnou Afrikou, výmena názorov s veľvyslancom Anilom e, Soklalom. Vítam vás v našom výbore. Už sme sa stretli osobne predtým v minulosti, takže som rád, že vás teraz môžem privídať tu na poli nášho výboru. Ako vieme, Južná Afrika je našim najväčším obchodným partnerom v Afrike. aj keď ekonomické obchodné vzťahy riadi eh, eh, kooperačná dohoda, dohoda o eh, obchode. Južná Afrika sa E, teda rozhodla e, e, rokovať o IPA vo februári 2007, ale nepodpísala predbežnú dohodu. Takže preto sa náš výbor rozhodol zorganizovať delegáciu do Afriky v oktobri tohto roku. Pripravuje sa spolu s juhoafrickou vládou, parlamentom a E, orgánmi e, a našim vzácným hosťom. Myslím si, že táto návšteva bude veľmi dobrá, pokiaľ ide o prehlbenie e, toho, aby náš výbor pochopil dobre tú, tú veľmi rýchlo rastúcu ekonomiku Juhafrickej republiky, ktorá má veľmi významnú úlohu v regióne, v ktorom sa nachádza. Som teda veľmi rád, že môžem medzi nami opäť privítať veľvyslanca Anila Soklala. Rád by som využil túto príležitosť, aby som zablahoželal e, našim e, hosťom za e, veľmi úspešné zorganizovanie majstrovstiev sveta vo futbale. Určite je to dôvod na píchu juhoafričanov. Afričanov že všetko tak veľmi dobre prebehlo. A Juhoafrická republika sa ukázala ako veľmi e, silný, e, schopný organizátor e, podujatí celosvetového významu. Veľvyslanec Anil Suklal je vyslancom pre Belgicko, Luxembursko a EÚ. Opäť vám ďakujem a máte slovo. Thank you, uh, Prof. Moreira. Uh, firstly, Prof, let me express uh, our deep gratitude. Uh... V prvom rade dovolte mi, aby som uh, vyjadril um, moju vďaku za to, že ste ma pozvali. Čo? Aha. Uh, ďakujem, ďakujem za uh, vaše uh, gratulácie v súvislosti s našim organizovaním majstrovstiev sveta toho roku. Takže poprvýkrát išlo o organizovanie majstrovstiev e, na africkom kontinente. Ďakujem aj Michaelovi e, Cashmanovi, ktorý e, je vedúcim delegácií pre vzťahy s Južnou Afrikou. Ja by som chcel celkom stručne sa venovať našim vzťahom s EÚ, predtým, než sa začnem venovať IPA a obchodným vzťahom. Ako viete, EÚ pre nás predstavuje strategického partnera. Je to región, ktorý Ehm, po tom, e, čo e, sa tam znovu nastavila, e, nastavila demokracia v 94. sa začal veľmi rýchlo rozvíjať. A my sme začali rokovania rok potom. Rokovania sa ukončili v 99. roku a vstúpili do platnosti 1. januára 2000. TDSE e, pokrýva e, štyri oblasti, politický dialog, obchod, e, dohoda o voľnom obchode s EÚ, rozvojová kooperácia a hospodárska, ekonomická a iné formy kooperácie, takže je to veľmi obsiahla dohoda záväznej povahy medzi Južnou Afrikou a EÚ. Veľmi dobre funguje a v roku 2005 EÚ potom navrhla, aby sme e, e, rozšírili našu e, dohodu, keďže už tá aktuálna dohoda takto dozrela. Neformálny prezident bol odobstaný Tabovým Bekimu, terajšiemu prezidentovi jar. A išlo teda o zvýšenie našej vzájomnej interakcie. A táto dohoda, dialog Mkoba Mkoba, E, teda žltý e, strom, čo je e, národný symbol Juhoafrickej republiky. Ako viete, v tradičnej juhoafrickej spoločnosti je to strom, pod ktorým sa šéfovia kmeňov rozhodujú o dôležitých záležitostiach. Takže je to, ide, ide o dohodu, ktorá by mala rozširovať TDS a a samozrejme e, súvisí to aj s každoročnými summitmi, ktoré sa konajú. Te, tento raz e, sa to bude konať v Bruseli 28. septembra, teda v Európe sa bude náš summit konať, na ktorom sa zúčastní aj náš prezident. A, a keď sa pozrieme špecificky na EÚ, okrem toho, že je to náš najväčší obchodný partner, je takisto našim najväčším zdrojom priamych zahraničných investícií aj, vnú, aj, aj turizmu. To sa potvrdilo aj počas e, majstrovstiev sveta. Veľmi veľa futbalových fanúšikov navštívilo Juhafrickú republiku. A samozrejme je to aj najvä, náš najväčší partner v oblasti ko, e, rozvojovej kooperácie 900, eh, viac než 900 miliónov v eh, aktuálnej finančnej perspektíve eh, EÚ bolo nasmerovaných do Juhoafrickej republiky. Celková hodnota investícií členských štátov EÚ predstavuje takmer 1 miliardu 985 miliónov investícií Áno, tam mená, ktorú e, spomínam, sú randy. 9,5 e, e, randa je 1 euro. Takže to je miera. Takže toto hovorí TDC a vlastne hovorí o odburávaní cieľ. Spomína sa tam 10-ročná lehota do roku 2012 90 tovarov zo Južnej Afriky do EÚ e, budú považované e, za bez cla a opačným smerom to bude 85 tovarov. Pokiaľ podľa ide o Eurostat, e, zdvojnásobila sa miera Ehm, teda výmeny eh, medzi, medzi EÚ a Južnou Afrikou eh, vďaka teda našej eh, dohody, ktorá medzi nami doteraz je v dôsledku finančnej hospodárskej krízy ehm, sa rast trochu znížil, aj keď teraz vidíme, že tento trend sa postupne mení týka, e, naše vzťahy sa týkajú polnohospodárskych e, e, produktov, chemických produktov, ocele, železa. Sústredíme sa teda na a potom sa my dovážame chemikálie, automobily, paliva, osobitné kovy, a iné otázky, ktoré, iné veci, ktoré sa používajú v výrobe. E, máme záujem o prehlbenie našich e, obchodných e, hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Južnou Afrikou. Je tam veľká príležitosť na rast a som presvedčený, že keď vaša delegácia navštívi našu krajinu, uvidí, že je tomu tak. Pokiaľ ide o tie výzvy, vývozcovia z našej krajiny vypracovali e, štúdiu v roku 2003 o dopadoch TDCA. Sú tu problémy s akreditáciou a necelnými prekážkami vrátane environmentálnej legislatívy EÚ. Legislatíva požaduje napríklad e, pesticídy, zoznam pesticídov, ktoré je potrebné e, vykazovať potom pravidlá platné pre rybolov e, sú tu iné než v Južnej Afrike. Čiže vlastne komplikované požiadavky e, Európskej únie, malé a stredné podniky ich nechápu, im dobre nerozumejú potom e, systém napríklad včasného varovania o zmenách v Európskej únii v legislatíve, aby naše podniky mohli načas reagovať. Toto je vo všeobecnosti taký prehľad o obchode medzi Južnou Afrikou a Európskou úniou. Teraz by som sa chcel venovať rokovaniam o EPA Iste viete, že sme súčasťou procesu EPA od jeho samotného začiatku. Najskôr sme boli pozorovateľom, keďže Južná Afrika už má komplexnú dohodu o obchode s EÚ, tak e, sme skrátka nechceli, e, alebo spomínali skladne nemalo význam e, byť súčasťou tohto procesu ako aktér. Boli sme len pozorovateľ. Potom v roku 2006 sa ministri EPA rozhodli požiadať Južnú Afriku, aby sa stala plným členom skupiny EPA. Toto nám ministri SADEK EPA oznámili nášmu ministrovi pre e, zahraničný obchod. Južná Afrika s tým súhlasila, pretože to e, bolo v rovnakom čase ako strednodobá revízia TDCA, vrátanie obchodu o obchode. My sme v tej revízii e, pokračovali a, a mali sme takto príležitosť stať sa súčasťou eh, procesu EPA. Chceli sme eh, harmonizovať obchodné obchodné vzťahy eh, medzi SADEK EPA skupinou a Európskou úniou. Článok 31 tejto dohody hovorí o tom, že všetci členovia SAKO musia rokovať ako skupina, teda nie ako jednotlivci, ale ako skupina SAKO. Dohoda SAKO teda vyžaduje, aby krajiny sa ako mali spoločný rokovací mechanizmus a aby sme teda e, nerobili bilaterálne rokovania. Iste viete, že rokovania EPA sú chránené nielen pre skupinu SADEK EPA, ale aj pre všetky skupiny na africkom kontinente. Ešte e, stále sa zaoberáme tými rokovaniami. Pokiaľ ide o SADEK EPA skupinu, iste viete, že minulý rok v júni štyria z našich členov Botswana Lesoto, Svázisko a Mozambik e, podpísali predbežnú EPA. A e, toto je obrovský problém pre nás, pretože Južná Afrika je súčasťou SAKO a takúto dohodu nepodpísala, a to z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom je to, že tam bolo viacero otvorených e, kapitol nevyrokovaných, ktoré je potrebné pred podpisom takéto dohody vyriešiť čo teda znamená to podpísanie týmito štyrmi krajinami. Je, tieto strany teda akceptovali predbežnú EPA Angola, Namibia a Južná Afrika zostali opomenuté, ktoré neustále opakujú určité problémy s e, predbežnou EPA. Toto obmedzuje náš rozvojový priestor pokiaľ ide o rokovania, podkopovať to existujúci proces e, integrácie, regionálnej, integrácie, SACO, SADEC a tak ďalej. Uh, vrátane novorastúcich ekonomik na východe Afriky, pardon, na juhu Afriky. Katy Ashton sa stala potom um, komisárkou pre zahraničný obchod. Ona priniesla um, nový pohyb uh, do tejto oblasti. Stretla sa s ministrami SADEK EPA vo februári minulého roka a súhlasila vtedy s tým, že by e, sme sa mali venovať tým otvoreným kapitolám, neuzavretým kapitolám a teda snažiť sa ich e, poriešiť. Potom sme sa stretli v Namíbii v marci 2009 a dohodli sme sa o piatich z takýchto otvorených oblastí vrátane vývozných daní, eh, ochrana rastúcich alebo nových odvetví, eh, oblasť, potravi, oblasť potravín a potom eh, voľný pohyb tovarov v rámci SADEC EPA oblasti. Sú tu ešte ďalšie neotvor, neuzavreté kapitoly, a to je dĺžka najvyšších výhod, definícia strán a mm, opatrenia v oblasti polnohospodárskych produktov. Komisárka Ashton nás neskôr informovala o tom, že Európska únia eh, chce po, pristúpiť k podpisu predbežnej dohody EPA, tak aby e, naše eh, preferencie e, boli teda aj zmluvne e, podchytené. Komisárka tiež povedala, že sa bude venovať ešte otvoreným otázkam, tak aby sme mohli vyrokovať plné, plnohodnotné členstvo EPA. Angola, Namibia, Južná Afrika e, očakávali, že e, tých 5 uzavretých oblastí bude súčasťou pozmenenej dohody EPA. Ale Európska komisia tvrdila, že nie je možné zmeniť predbežnú EPA, ale že sa môže prijať určitá deklarácia k podpísanej EPA, ktorá bude obsahovať e, týchto 5 kapitol a potom, že záverečná verzia EPA tak či tak bude obsahovať všetky tieto oblasti. Európska komisia unilaterálne navrhla túto dohodu a my nemáme pocit, že by nám to poskytovalo právnu istotu. Sú tu určité problémy e, s implementáciou predbežnej EPA v januári 2010. Rada ministrov sa ako rozhodla, že implementácia, ratifikácia a oznámenie VTO e, tejto dohody by sa malo odložiť, tak aby sme mali priestor na rokovania o nevyriešených otázkach ako o balíčku. Toto rozhodnutie e, sme zaslali listom komisárovi Deguchtovi a uviedli sme nasledovné argumenty. Implementácia predbežného EPA by znamenala rozpadnutie SAKO. SAKO a SADEK, e vzťahy medzi nimi by boli ohrozené a nie posilnené. Toto je veľmi dôležité v súvislosti s EPA. Naše inštitúcie by neboli eh, možné zvládnuť eh, tlak, ktorý by vyvinula implementácia predbežného EPA. Komisár De Hucht eh, povedal, že prioritou EÚ je ratifikácia, implementácia a notifikácia VTO o tejto predbežnej dohode EPA. Táto reakcia, jeho reakcia sa vôbec nezaoberala návrhmi, ktoré mu zaslali ministri obchodu SAKO ten list bol v rozpore s rozhodnutím Európskej rady z roku 2009. Európska únia podľa neho mala byť flexibilná v rokovaniach a mala sa, e, riešiť, mala sa zaoberať e, riešením problematických otázok. V Južnej Afrike bola delegácia asi pred šiestimi týždňami. S našimi poslancami sme sa zaoberali touto otázkou, predseda a podpredseda delegácie pre vzťahy s Južnou Afrikou napísali list komisárovi de Chuchtovi, požadovali stretnutie jeho a ministrov Sadeku. Toto je veľmi dôležité, tak aby ten proces sa znova z politického podnetu naštartoval. My um, máme spoločný názor o tom, ako pokračovať. Uh, chceme suspendovať implementáciu, ratifikáciu uh, predbežného EPA, aby sme mohli uzavrieť rokovania. Myslíme si, že je to možné v relatívne krátkom čase. E, tie otázky, ktoré sú ešte otvorené, je možné v relatívne krátkom čase poriešiť. Po 14 mesiacoch stagnácie Minulý týždeň došlo k stretnutiu na, vysike, na vysokej úrovni, proces rokovaní začal a pevne veríme, že dobrá vola na oboch stranách dobrá vola napredovať nám umožní v krátkom čase vyriešiť e, otvorené rokovacie otázky a že dosiahneme plnú EPA, pokiaľ ide o obchod s tovarmi e, v nejakom relatívne krátkom čase. Myslím, že tu by som svoje vystúpenie ukončil, pán e, predseda. Mám tu aj ďalších kolegov z misie Lionel October, pani Moleke a v strede Sentle Koza, ktorá sa tiež zaoberá uh, problematikou EPA. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Well, let's open the uh, exchange of views. Dobre, takže výmena názorov s členmi výboru. Ako prvý dostáva slovo pani Muscardini za EPP. Grazie, Ďakujem, pán predseda, aj e, ďakujem aj vám, pán veľvyslanec, za váš, e, za váš dlhý a presný referát, ktorý by sme si myslím mali preštudovať s, veľkým, s veľkou pozornosťou, obzvlášte tie informácie týkajúce sa EPA aj SAKu. E, dovolím si však vašu pozornosť upriamiť na ďalšie dva aspekty, ktoré máme na srdci Ide o úlohu, e, ktorú Južná Afrika chce zohrávať v snahe dopracovať sa k pozitívnemu riešeniu e, kola rokovaní z Doha. Či je tam teda táto vôľa? V priebehu bývalej, e, bývalej, bývalého mandátu parlamentu každý z nás mal možnosť sa venovať napríklad návrhu návrhu parlamentu, pokiaľ ide o zmenu e, v tejto oblasti. Takže ja by som sa chcela spýtať, či Južná Afrika súhlasí s tým, čo parlament pri týchto príležitostiach definoval ako nutnosť, ako potrebu. Teda to, že niektoré krajiny, e, ktorých hospodárstvo je už posilnené, aby sa nepovažovali ako ehm, na rovnakej úrovni ako krajiny, ktoré sú oveľa chudobnejšie, aby teda neboli považované za rozvojové krajiny, pretože sú krajiny, ktoré už ehm, naozaj sú na e, ceste silného hospodárskeho rozvoja a sú krajiny, ktoré sú ešte v veľmi zlých e, e, ťažkostiach, takže Aký je váš názor ku kolu, ku kolu rokovaní z Doha? Potom ďalší aspekt, ktorý by ma zaujímal a ktorému sme sa tu už venovali aj s komisárom de Kuchtom, e, to je skutočnosť, že africký, africký konfite, kontinent, e, e, že tam sú dve krajiny ako Čína a India, ktoré sú veľmi hospodársky silné a že na tomto kontinente sledujú politiku Ehm, ja si dovolím povedať agresívnu alebo veľmi silnú. V každom prípade, pokiaľ ide o nákup ehm, území, ako aj o obchodnú výmenu. Európska únia je silný spojenec rozvoja Južnej Afriky a celého afrického kontinentu. E, my sme vždy za veľmi, veľmi silné úzke vzťahy medzi nami, ale ako vy vnímate e, tú niekedy agresívnu pozíciu Číny a Indie? Je to dôležité aj preto, aby sme my mohli regulovať náš politický a hospodársky prístup e, v budúcnosti voči jar. Ďakujem. Teraz pán Lange za socialistov. Ďakujem, pán predseda. K EPA si tiež myslím, že by sme sa mali snažiť s krajinami SADEK dosiahnuť e, EPA. Nemali by sme primať nejaké predbežné dohody EPA a implementovať ich, pretože colnou úniou v oblasti SADEK vznikli úplne iné medzinárodné súvislosti než v iných regiónoch e, sveta a preto naozaj nemá zmysel e, príjmať dohodu s niektorými krajinami tejto celnej únie a s niektorými nie. Takže e, pán veľvyslanec, naozaj len podporujem to, aby sme čo možno najrychlejšie si sadli za jeden rokovací stôl a rokovali o konečnej dohode EPA. Ja si tiež myslím, že tu máme určitú tradíciu v rokovaniach a v dohodách s e, Južnou Afrikou. A myslím, že tam máme veľkú mieru vzájomnej dôvery, čo malo v Južnej Afrike, ale aj v našich krajinách mnoho pozitívnych dopadov. Tie rokovania v 90. rokoch tiež neboli jednoduché, trvalo to 4 roky, kým sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s Južnou Afrikou ale ide o stabilnú bázu, ktorú by sme nemali ohrozovať tým, že teraz príjmeme predbežnú dohodu EPA, že ju pretlačíme a tým porušíme záujmy e, niektorých ďalších krajín v oblasti SADEK. Pán veľvyslanec, mám jednu doplnkovú otázku k inej veci. Cukor doposiaľ nespadal do obchodnej dohody a ja z Južnej Afriky som dostal informácií o tom, že hlavne malí polnohospodári sú postihnutí polnohospodárskou reformou v oblasti produkcie cukru a že by bolo dobre, keby došlo k otvoreniu obchodu s cukrom vo vzťahoch s EÚ, že by im to uľahčilo situáciu. Môžete to prosím potvrdiť alebo nejakým spôsobom vysvetliť, doplniť? Ďakujem. Yeah. Ďaká, pán Rado, za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda, pán veľvyslanec. Hovorili ste o majstrovstvách sveta, futbalu, vo futbale. Ehm, realizovali ste takéto majstrovstvá, tiež boli majstrovstvá o rugby, v rugby. A je voudrais juste que cela ne devienne pas une habitude. Voilà. Euh, sur le fond euh, de nos sujets. Vo futbale sa nám totiž veľmi nedarilo a toto musím konštatovať v štátny sviatok, ktorý je dnes vo Francúzsku, bohužiaľ. Pokiaľ ide o obchodné rokovania na úrovni VTO, a tam sme sa za každým zasadzovali za udržateľnú liberalizáciu mm a dnes počujeme často zo strany EÚ, že by sme sa možno mali na úrovni VTO obmedziť na niekoľko menej tém. a Mali by sme sa koncentrovať možno najskôr na environmentálnu oblasť. A ja si teda kladiem otázku, či vy si myslíte, že by takáto užšia agenda mohla byť napomocná k uzavretiu kôl rokovaní z Dauha. Južná Afrika, Čína, India, Brazília, to sú všetko krajiny, ktoré majú obrovskú váhu alebo nadobúdajú na váhe v rámci multilateralizmu. Bez nich vlastne už nič nie je možné. E, pri rokovaniach v Kodani sme videli, že Čína z USA majú trošku inú víziu multilateralizmu. Je tam taký určitý gentleman's agreement, eh, ktorý sa črtá medzi týmito dvomi krajinami. Oni chceli teda sami uzavrieť dohody a na medzinárodnej úrovni teda ostatní eh, mali sa k ním pripojiť. Európska únia vždy uplatňovala taký širší koncept v zmysle OSN, kde je snaha eh, zapojiť každého jedného aktéra. Na mňa by zaujímalo, ako vníma Južná Afrika otázku multilateralizmu. Európa teraz stanovuje kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá. A mňa by teda zaujímalo, ako vy pristupujete k týmto kritériám? Keďže naši hostia musíme ešte aj čas na odpovede, tak požiadam nasledujúcich rečníkov, aby sa vyjadrili čo najstručnejšie pán Kampel z EFD. Vážený pán veľvyslanec, ja som sa chcel len spýtať, aké dôležité je pre vás súčasná pozícia v Commonwealthe, spoločenstvo národov, no a Myslím tu aj o vzťahu k Indii, ktorá v roku 2050 bude druhým najväčším svetovým hospodárstvom. A či vaše spoločné um, kultúrne prepojenia sú uh, pre vás nejakou výhodou v tomto ohľade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ransdorf, za GUE. No, spomenáte tu Commonwealth. Je veľmi e, zaujímavé, že tamto bohatstvo nie je také spoločné, ako by naznačoval názov. No a preto gratulujem našim juhoafrickým hostom za zorganizovanie majstrovstie sveta vo futbale. A dobre, že majú osobnosť ako pán Manuela, a pretože v oblasti, v období plánu na obnovu, tak majú tlaky v rozpočtových otázkach. Takže pán, Manuelo, pán Manuelovi sa podarilo udržať finančnú stabilitu juhoafrickej, juhoafrického štátu, no a to treba oceniť. No a moja otázka je nasledovná. Ako ďalej pokračovať, aby tá mikrofinančná stabilita v Južnej Afrike bola udržaná aby sa ďalej rozvíjali tie plány obnovy a rozvoja v tých súčasných podmienkách. No a druhá otázka sa týka imigračných tlakov, pretože isté, Južná Afrika je kľúčovým aktérom pre integrácii a rozvoja afrického kontinentu vo všeobecnosti, ale Južná Afrika je vystavená veľkým imigračným tlakom zo zahraničia, zo susedných krajín. No v máji 2008 vidíme strety medzi domácim obyvateľstvom a imigrantami, hlavne zo Zimbabve. Moja otázka je, ako predísť týmto imigračným tlakom. Peter Šťastný z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Vítam vás na zasadnutí tohto výboru. A gratulujem e, za zorganiz- zorganizovanie e, úžasného šampionátu. E, všetky médiá, skutočne všetci, vám držali palce, všetci dúfali, že to dobre skončí a bolo skutočne, bolo skutočne veľkým, veľkým úľavou a veľmi nás potešilo, že ako to dopadlo, dúfam, že budete kandidovať aj na olympijské hry v roku 2020 a že to dobre dopadne. Viem, čo to znamenalo e, pre Južnú Kóreu, čo to znamenalo pre Peking. A to bolo skutočne jasným signálom, že teraz sme dominantnou krajinou. A vy ste dosiahli určitú úroveň tých elitných krajín vo svete a máte potenciál. A toto je to líderstvo, ktoré máte, ktoré vás ľudia očakávajú a darí sa vám skutočne veľmi dobre. Ja by som sa chcel spýtať, čo ešte môžete urobiť. Vysvetlili ste to skutočne jasne. A tie dohody EPA sú komplikované, ako ste povedali, ale vy chápete regionálny význam dohod EPA pre celú, celý región. Ale ešte dôležitejšie je pochopiť, a som si istý, že vy to chápete, um, pochopiť to pre celý kontinent. Každý eh, na vás čaká, každý eh, čaká na vaše kroky, čaká na vašu vedúcu úlohu, čo pomôže ostatným krajinám kontinentu. No a možno to nie je práve najkrajšia vec pýtať sa, ale realita je taká, ako sa vám darí bojovať proti korupcii. Korupcia je globálny problém, ale možno vypuklejšie sa prejavuje v Afrike. No ja dúfam a som si istý, že sa vám darí, ale eh, keď som videl tie náklady, eh, ktoré skutočne nakysli až na tých niekoľko miliárd, eh, tak ma napadli otázky týkajúce sa korupcie. Takže Mohli by ste nám povedať niečo k líderstvu v rámci EPA a ďalej, ako sa vám darí bojovať proti korupcii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja budem veľmi stručný. Je mi ľúto, že eh, som prvá osoba, ktorá nebude až tak priaznivo e, naklonená organizácii majstrovstiev sveta, pretože nie som presvedčený o tom, že peniaze boli také efektívne využité. A treba e, poukázať e, na skutočne najmodernejšie štadióny, ale milióny južných Afričanov, ktorí nemajú dokonca ani tiežocu vodu. Toto nie je podľa môjho názoru dôvod na gratulácie. Samozrejme, Eh, stavebné firmy mm, z toho určite vyťažili dosť, ale nie väčšina Afričanov. No, ja si myslím, že je skutočne znepokojujúce, že tu bola virtuálna kriminalizácia eh, protestov odborov a eh, spoločnosti alebo občianskej spoločnosti. Zneužití boli bezpečnostní zamestnanci, to je skutočne zneužitie e, pracujúcich v Afrike, ktorí bojovali proti apartheidu. No a teraz, e, pán veľvyslanec, chcel by som sa spýtať, mohli by ste nám špecificky niečo povedať k tým nevyriešeným rokovacím otázkam, o ktorých ste hovorili viackrát. Aké sú konkrétne tieto problémy. A vo vzťahu k Ukrajinám, ktoré podpisujú e aký je súčasný aký je súčasný stav v súvislosti s týmito otázkami. No a teraz v budúcich obchodných dohodách, aká je základná filozofia vlády Južnej Afriky. ENC bola taká radikálna, čo sa týka tejto politiky. Aký je prístup vlády teraz k tým otázkam privatizácie a liberalizácie služieb ako podmienka na podpis týchto zmluv? A ako to prospeje miliónom chudobných občanov v Južnej Afrike. Ďakujem. Ďakujem, Andres. No a teraz na záver tejto fázy dostáva slovo pán Michael Cashman, náš kolega, predseda delegácie Európskej únie pre vzťahy s Južnou Afrikou. Michael, vítame ťa, nech sa páči. No a keďže my sme prekročili čas, požiadam o maximálnu stručnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz preukážem, že stručnosť nie žiadnou chybou. Dobre. Ja sa budem venovať otázkam dohod EPA. No ešte nedávno sme tam boli, no a investície do infraštruktúry majú, majú výhody, ktoré skutočne veľmi pozitívne vnímajú občania. 25. a 26. maja sme sa súčasnili v Afrike na diskusii s poslancami a zaznela tu otázka dohôd e a Napísali sme Karlovi de Guchtovi a povedali sme mu, že sme presvedčení, e, že by sme mali uskutočniť stretnutie na najvyššej úrovni medzi ním a ministrami Sedeku na to, aby sa preukázala politická vôľa je nevyhnutná na úspešný koniec. Som rád, že reakcie boli pozitívne a ja teraz len naznačím alebo poviem, že komisia sa teší na ten summit, čo bude dobrou príležitosťou spoločne vyhodnotiť vzťahy s africkými partnermi, no a súčasne sa skúmajú možnosti z organizácie zase stretnutia ministrov po letnej prestávke. Takže to je určitý pozitívna cesta vpred. No a ja osobne vítam tú cestu vášho výboru. Myslím, že to vyboduje pozitívne osobné a politické vzťahy, rovnako to naznačí tú otvorenosť, tak aby sme obaja prispeli riešeniu. No a ďalej chcel by som vás požiadať, aby ste nás informovali o mm, vašej ceste, ale, ale ak ma budete informovať, tak ja by som vám pomohol, ako len budem môcť. Ja chcel by som poďakovať veľvyslancovi za skutočne vynikajúci spôsob, ako spolupracuje s EÚ a členskými štátmi EÚ. Ďakujem pekne, Michael. Samozrejme, naše príspevky sú veľmi vítané. Na no slovo teraz dostávajú naši hostia a môžu reagovať na všetky otázky. A dúfam, že sa im to podarí v pomerne rozumnom čase. Ďakujem pekne, pán predseda. Mne to bude trvať dve minúty a mám kolegovi minútu. Dobre, skutočne stručne by som chcel povedať, že čo sa týka úlohy Južnej Afriky na kontinente, tak eh, Južná Afrika, keď sme sa stali demokratickým štátom, tak sme sa nesústredili len na domáce otázky. Uvedomili sme si, že musíme zohrávať väčšiu úlohu, aj keď to bude nákladné. Isté, v krajine máme chudobu a nízku mieru rozvoja. Máme pred sebou obrovské výzvy. Väčšina z nich je však zdedená a väčšinou riešime. My nie sme presvedčení o multilaterálnej a globálnej globálnemu spoločenstvu. Nie, treba to založiť na pravidlách. Aj keď budeme e, členmi malých zoskupení, tak to všetko sa deje na to, aby ďalej bol posilňovaný multilateralizmus. Pre nás je multilateralizmus kľúčom našej zahraničnej politiky. A rovnako by som chcel dodať, že Južná Afrika zohráva na kontinente veľmi dôležitú úlohu. Uznávame, že Južná Afrika nemôže byť ostrovom prosperity v obrovskom oceáne chudoby. No a preto my podporujeme celý kontinent míňame milióny randov, čo sú peniaze. A niekto by povedal, že by sme ich mali používať na domáce problémy. A to na, my to investujeme na celom kontinente, či Zimbabve, Súdáne, alebo v iných krajinách. Takže táto kritika bude neustále. Že by sme nemali stavať štadióne, štadióny, mali, ale že by sme sa mali sústrediť na problémy, ktoré máme doma. To však nie je politika Južnej Afriky, nie. My musíme riešiť isté aj domáce problémy, ale súčasne musíme chápať, že sme súčasťou afrického kontinentu no a výzvy kontinentu sú aj výzvy Južnej Afriky. Súčasne si treba uvedomiť, že Afrika je marginalizovaným kontinentom a že musí sa stať uznaným partnerov medzinárodného spoločenstva. Či už to je e, v rámci obchodu, politiky alebo športu. Čo sa týka dohy, e, tak požiadam môjho kolegu, aby sa k tomu vyjadril. Náš záväzok je jasný, my sme hrali na VTO vždy poprednú úlohu, aktívne sme sa zapájali, no a budeme riešiť aj dimenziu ďalšiu. No, Teraz na slovo mám kolegovi. Dovolí nedostatku času. No čo sa týka dohy, ako viete, Južná Afrika je aktívnym eh, podporovateľom kola rokovaní z dohy. No a my sa budeme snažiť o čo najrychlejšie ukončenie kola rokovaní z dohy. Myslíme, že je možné ešte ukončiť plné kolo. Myslíme, že je eh, možné mať nejakú reštriktívnu agendu pretože účelom bolo riešiť rozvojové otázky, ktoré potrebujú rozvojové krajiny. A to podporujeme, tak ako povedal veľvyslanec. E, náš názor je veľmi multilaterálny, takže e, všetky multilaterálne sú pre nás e, mm, nie sú až také dôležité. Takže my dávame prioritu úrovni Takže čo sa týka bilaterálnych e, dohôd, máme pomerne rezervované stanovisko. Hovorilo sa to o cukre. Ako viete, Južná Afrika je diskriminovaná proti väčšine krajín. Mnohé rozvojové krajiny majú prístup na európske trhy a majú preferencie. Ako viete, mnohí z našich malých eh, vedeckých pestovateľov uskutočnila sa reforma no a jeden z problémov, ktorý je na programe, je či Európska únia dá nám podobný prístup eh, ako iným krajinám ďalej, čo sa týka tých nevyriešených otázok, tak eh, v rámci dohod EPA dostávajú tri nevyriešené otázky. Najprv prístup na trh. Južná Afrika, keď sme rokovali o TDCA, tak sme mali obmedzený prístup, eh, čo sa týka polnohospodárských a spracovaných produktov na trhy. Dohodli sme sa, že koncom toho sa opätovne otvoria tieto otázky. No a dúfam, že otázky prístupu na trh budú e, súčasťou e, dohod DPA e a ďalej tie nejaké národné doložky, ktoré ovplyvňujú naše obchodné vzťahy s tretími krajinami. No a ďalej, a posledná otázka, ktorá nie je vyriešená, dočasná dohoda EPA sa snaží vnúcovať nové štruktúry. SAKO, a to je jedna, máme SAKO a SEDEC. takže my podporujeme posilnenie týchto inštitúcií a nie vytváranie nových, eh, čo zamýšľa dohoda EPA. Ďakujem. Thank you very much, Ambassador, and uh, the other members of your meeting. Ďakujem veľvyslancovi aj členom um, vášho uh, sprievodu za túto veľmi zaujímavú výmenu názorov. Budeme v kontakte. Pajdra, teda pokiaľ ide o prípravu návštevy našej delegácie v Južnej Afrike. Chcel by som povedať, že toto je prvá delegácia tohto výboru, ktorá pocestuje do Juhoafrickej republiky, takže máme veľký záujem na tom, aby z toho bol úspech, aby to bolo plodné. Takže e, ide aj o teda váš príspevok k úspešnej ceste tejto delegácie. Ďakujem veľmi pekne. A týmto by sme ukončili naše e, otvorené zasadnutie. Ešte máme s zatvorenými dverami výmenu názorov s generálnym riaditeľom Davidom O'Sullivanom. Pre ostatných, e, ostatných prosím, aby opustili túto miestnosť. A teda ešte predtým, než odídete, prajem vám pekné leto, pekné, pekné dovolenkové obdobie. Takže prosím, uh, všetkých, aby čo najrychlejšie opustili túto miestnosť, všetkých, ktorí nezostávajú na pokračovaní s zatvorenými dverami. Taken outside the room. Takže ak ehm, by ste chceli sa rozprávať, tak